podporované eh, s financiami štátu. Aj v súčasnosti sa eh, podiely na trhu jednotlivých leteckých spoločností posúvajú v neprospech európskych leteckých spoločností. A eh, samozrejme, narušenie hospodárskej súťaže vedie k sťažnostiam. A potom my ako Európska únia musíme jednať tým, že príjmeme osobitné opatrenia eh, a zakročíme proti dumpingu tých aeroliniek, ktoré sú dotované. A samozrejme musíme reagovať aj voči eh, tretím krajinám, ktoré odmietajú našim aerolinkám eh, právo pristátia. Práve tento návrh nariadenia umožňuje začatie prešetrenia, ak sa vyskytne riziko e, zranenia, respektíve porušenia hospodárskej súťaže. Takže komisia teraz bude môcť byť aktívna tam, kde dochádza o e, porušeniu hospodárskej súťaže. Generálne riaditeľstvo pre dopravu DG TRAN e, môžu začať konať v prípade podozrenia porušenia hospodárskej súťaže a nie až keď naozaj dochádza e, k porušovaniu týchto, tejto hospodárskej súťaže. A práve týmto dodávame naozaj zuby nariadeniu 868. E, hm, samozrejme, e, týmto sa stáva nariadenie 868 aj diplomatickým nástrojom predovšetkým keď sa snažíme vysporiadať eh, s diskrimináciou. Avšak keď eh, spoločne ako Európska 28 tomuto čelíme, máme eh, globálny dopad. Máme tu politiku Ameriky na prvom mieste, amerických aerolíny na prvom e, mieste. My sa musíme teraz postarať o tom, aby e, aj európske aerolinky boli na prvom mieste. Ďakujem za e, férové rokovania a ďakujem kolegovia za to, že ste to dokázali. Toto je naozaj veľmi dôležitým stavebným kameňom pre Európsku úniu, ktorá má viesť k silnému E, k silnej Európe. Ďakujem veľmi pekne. A teraz v mene komisie pán Oettinger, nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, poslanci, v mene e, kolegyne Bulč zastupujem komisiu. Pani Bulč ochorela, ale je veľmi vďačná, že dnes večer sa prerokúva E, e, táto správa. Ďakujem pánovi poslancovi Píperovi za jeho funkciu, jeho správu a to, že tento obsah predklada parlamentu a ďakujem odbornému výboru za to, že e, zásadne prispel obsahom k tejto správe. Tak spravodajca, ako aj tieňoví spravodajcovia odviedli dôležitú prácu. Prijatie nového nariadenia o ochrane férovej hospodárskej súťaže v leteckej doprave je veľkým milníkom pri realizácii našej európskej stratégie vzdušnej e, dopravy. To, čo bolo pred 4 rokmi prijaté a e, teraz e, si tu nájde správny základ. Tento právny predpis je kľúčovým prvkom nášho súbora nástrojov v hospodárskej e, súťaži v európskej leteckej doprave a aj v zahraničnej politike voči iným krajinám, keď ide o férovú hospodárskú súťaž. E, zmeny v tomto sektore Eh, o mm, teda preprave ľudí a eh, tovarov vo svete. Tie zmeny sú značné. Ide nám o spoločnú európsku politiku a ide nám o nástroje, ktoré nám eh, budú dané k dispozícii, aby všetky firmy v oblasti leteckej dopravy mali férovú, zaručenú férovú hospodárskú súťaž. Ide o leteckú dopravu, do Európskej únie a z Európskej únie. A mm, pritom momentálne máme na polovicu firmy, ktoré majú sídlo v EÚ a konkurentov z tretich krajín. Túto hospodárskú súťaž akceptujeme a vážime si ju, ale aj konektivitu si vážime, bez ohľadu na to, kto ju zabezpečuje čo sa týka letov do EÚ, letecké spoločnosti z tretich krajín majú našu záruku, že niektoré európske predpisy budú na nich platiť rovnako ako na spoločnosti z EÚ. My ako EÚ chceme férovú hospodárskú súťaž za rovnakých podmienok. A to chceme zaručiť. Avšak konštatujeme, že e, čiastočne sa teda európske spoločnosti mimo EÚ nevždy e, dostanú k rovnakým férovým podmienkam, ale sú znevýhodňované, diskriminované. My ako komisia sledujeme s podporou e, ctenej snemovne túto myšlienku hospodárskej súťaže v multilaterálnom rámci, harmonizovanom eh, nadnárodne. Ale ani VTO, ani IKO nemá smernice určené pre férovú hospodárskú súťaž nejakej blízkej budúcnosti. A preto my ako EÚ momentálne eh, rokujeme o, o rozsiahlých dohodách s tretimi krajinami, ktoré majú za predmet práve férovú hospodárska súťaž lety medzi EÚ a tretimi krajinami sa momentálne upravujú dohodami jednotlivých členských štátov, ale ak e, sa to má vzťahovať na 27 či 28 členských štátov, tak rokovanie s 28 sa nezdá byť úplne najmodrejšie. Preto máme e, teraz tú dohodu v mene EÚ, e, ktorá by bola dôveryhodným a efektívnym nástrojom, ktorým v záujme našich členských štátov, našich občanov, ehm, v záujme pracovných miest a firiem budeme môcť odstaviť neferové praktiky a týmto nástrojom aj e, ich budeme môcť primerane potierať. Toto nariadenie, ktoré tu dnes máme, e, ktoré ste spolutvorili, sa zásadne odlišuje od predchodcu z roku 2004, eh, ktorý bol naozaj neefektívny a nie veľmi realistický. Teraz, terajšie nariadenie zohľadňuje špecifika dnešného sektoru leteckej dopravy a postupy sú tam jasnejšie, účinnejšie a efektívnejšie. My ako komisia ďalej kladieme má veľkú hodnotu tomu, aby sme mali vyrokované dohody o leteckej doprave s tretimi krajinami. Vo vzťahu e, s tretimi krajinami sa EÚ bude vždy snažiť o dialog a rokovacie riešenia. Bude to vždy uprednostňovať pred jednostrannými opatreniami. Čiže v tomto zmysle považujem dnes večer za veľmi dôležitý pre hospodárskú, férovú hospodárskú súťaž medzi firmami EÚ a firmami z tretich krajín a je to dobré aj pre našich občanov, ktorí majú a môžu lietať so všetkými leteckými spoločnosťami. Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán komisár, teraz e, v mene výboru EKON dostane slovo pán Tremosaj Vacelis. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, Vážené kolegyne a kolegovia, v kontexte zvýšenej hospodárskej súťaže e, medzi aktérmi v leteckej doprave je potrebné e, vytvoriť rovné hracie pole a toto je základný princíp, ktorý Európska únia musí presadzovať. Drahé kolegyne a kolegovia, e, volať po rovnakých pravidlách pre všetkých prepravcov nemožno nazývať protekcionizmom, pretože ja som bol informovaný, že niektorí prepravcovia pardon, ja som, ja som predtým volal potom, aby prepravcovia nedostávali dotácie a teraz chcem, aby rovnaké pravidlá, ktoré musia splniť európsky prepravcovia, museli splniť aj tí, ktorí pochádzajú z krajín mimo Európy. A Európa predstavuje pre tretie krajiny a ich prepravcov 500 miliónov potenciálnych e, pasažierov, e, týka sa to najmä Ázie. A zvyšujúca sa premávka s Áziou musí zohľadňovať e, všetky dohody, o ktorých komisia rokuje s e, tretimi krajinami. Ja si myslím, že treba prepojiť doložku o transparencii, o transparentnosti vo finančných e, otázkach um, s dotáciami pre prepravcov z tretich krajín, pretože ak títo prepravcovia z tretich krajín dostávajú dotácie, prečo by mali kontrolovať nejakým spôsobom domácich prepravcov Európskej únie. Toto nie je určite e, férová hospodárska súťaž. Ďakujem veľmi pekne, vážený kolega. Teraz sa pustíme do rečníkov za jednotlivé politické skupiny a ako prvý dostane za EPP slovo pán van de Kamp. Vážený pán predsedajúci, veľmi pekne vám ďakujem a takisto srdečne vítam, vítam pána komisára Oettingera e, v tejto sále a dúfam, že odovzdá pozdrav Violete Bulč, ktorá už sa má dnes lepšie, aspoň tak som vyrozumel z informácií, ktoré sa mi dostali. Ja by som chcel poďakovať kolegovi Markusovi Píperovi za naozaj intenzívnu prácu, ktorú musel odviesť na e, tejto téme, e, ak ju chcel doviesť do užitočného dobrého konca. Musím povedať, pán predsedajúci, že táto vec bola uzavretá už z rakúskeho predsedníctva, ale zjavne sa nám výsledok trialógu e, dostal trocha neskôr Eh, vážený pán predsedajúci, je jasné, že kolega z výboru EKON, ale aj pán komisár to už povedali, tu máme veľmi dôležitú, dôležitý spis, ku ktorému eh, sa môžu vyjadriť mnohí zainteresovaní a po včerajšom hlasovaní v Británii tento spis je ešte dôležitejší. Vidíme tu určité nacionalistické tendencie, a to nielen v Európskej únii, ale aj mimo na celom svete. A preto Európska únia má veľmi dôležitú úlohu udržať otvorenosť medzinárodnej leteckej prepravy. Ono sa to ľahko povie, ale ťažšie urobí. Zachovanie otvorenosti e, na trhu leteckých služieb na globálnej scéne je veľmi dôležité tu e, musíme povedať, že existuje nekalá hospodárska súťaž, takisto sa, poskytuje nelegálna, sa poskytujú nelegálne národné dotácie a nejde len o podporu paliva a e, letisk a arabské krajiny, ale aj Čína, Hongkong alebo dokonca Singapur. E, takéto praktiky prinášajú do života, takže naši európsky prepravcovia čelia takéto nekalej hospodárskej súťaži a to zhoršuje ich e, pozíciu a my im musíme nejako pomôcť. Ďakujem. Ďakujem ja vám, vážený kolega, teraz za Alen, e, progresívny, ale, Aliancu progresívnych socialistov a demokratov, pani Preuss. Ďakujem, pán predseda, kolegyňa a kolegovia. Základy našeho, našho blahobytu v EÚ sú hospodárska súťaž a sociálne, sociálne vyrovnanie. To platí aj v medzinárodnej leteckej doprave, takže ako zákonodarca musíme našim firmám a zamestnávateľom tie musíme chrániť pred e, nekalou konkurenciou, aby sme mali dlhodobo zabezpečené kvalitné pracovné miesta celej Európe. Pretože bohužiaľ žijeme v ére obchodných konfliktov a iba s dostatočne odstrašujúcimi nástrojmi môžeme v globálnej hospodárskej súťaži zabezpečiť férové globálne pravidlá hospodárskej súťaže. Prepracovanie nariadenia 8688 bolo naozaj naliehavé a zo strany Redy sa však e, ukazuje vám bizarný obraz. Jednoducho bolo nepredstaviteľné, že by skupina štátov sa aktívne postavila proti takémuto nástroju na ochranu v obchode a že by podrobila EÚ e, podniky neférovým e, poplatkom len, aby sa pridržali nejakého údajného e, nejakej neférovej, teda údajne paradigmy ochrany trhu. Máme teraz efektívny nástroj, aby sme sa mohli chrániť pred škodlivými dotáciami z tretich krajín. Nie je to protekcionizmus na škodu pasažierov alebo konektivity, lebo naše linky potrebujú, sa nemusia báť ferovej hospodárskej súťaže. Naprieč politickými skupinami sa nám podarilo vypracovať férový kompromis k tomuto nariadeniu a e, vďačíme za to hlavne spravodajcovi Markusovi Piperovi jeho týmu, ale aj ďalším a všetkým teda ďakujem za konštruktívnu spoluprácu. Ďakujem vám. A teraz za e, skupinu EKR dostane slovo vážená pani Foster na minútu 30. Ďakujem, pán predsedajúci. My sme ušli dlhú cestu od prvej výmeny názorov o tomto spise, pretože pôvodný text komisie ten e, obsahoval protekcionistické prvky, ktoré by umožňovali komisii, aby, aby uvalovala sankcie na e, prepravcov z tretich krajín predtým, než by došlo k, správ- k riadnemu preskúmaniu situácie. A to samozrejme e, by viedlo tak k vyslaniu správnom signálu našim partnerom, ako aj k sťažnostiam a nekonkurencieschopní európsky prepravcovia, ktorí, sa stiažo- ktorí by sa takto mohli sťažovať na konkurentov zo zahraničia, by mohli spôsobiť, že takíto konkurenti budú e, budú mm, nekalo stíhaní. Takže my síce chceme zabrať nekalej súťaži, ale zároveň chceme zabrániť tomu, aby sa zvyšovali ceny pre spotrebiteľov. Ehm, po tom, čo som e, sledovala trialog, musím povedať, že podporujem dohodu, pretože sú objasnené právomoci členských štátov, ako napríklad riešenie sporov prostredníctvom existujúcich bilaterálnych a servisných zmluv, s tretimi krajinami. A myslím si, že sme dospeli k uspokojivej rovnováhe, ktorá ochráni vnútorný trh a umožní zároveň inovovať a len kvôli budúcnosti by Európska únia mala takýto prístup uplatňovať eh, pravidelne pretože je z dlhodobého hľadiska výhodnejší. Ak môžem povedať, tak toto je pravdepodobne moje posledné vystúpenie v tejto snemovni. Moje prvé bolo v roku 1999 a ja by som túto príležitosť chcela využiť na to, aby som poďakovala tlmočníkom, tak tu aj v Bruseli, sekretariátu a všetkým ostatným zamestnancom Európskeho parlamentu za ich podporu a profesionalitu a želám im všetko najlepšie v ich budúcom živote. Very... Ďakujem vám kolegyňa. A teraz za ALDE dostane na dve minúty podpredseda slovo pán Telička. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja e, v prvom rade chcem poďakovať kolegyni Foster za to, že bola veľmi dobrou kolegyňou a želám aj ja jej všetko najlepšie. Tento návrh nariadenia a diskusia k nemu, k tomu chcem povedať tri veci, tri slova. Efektívnosť, komplementarita a dialog efektívnosť, pretože konečne máme nástroj, ktorý je e, čiste e, obchode defenzívnej povahy, e, nariadenie, ktoré umožní komisii vyšetrovať prípadné prí, prípady nekalej súťaže na základe sťažnosti, skúmať primeranosť týchto sťažností a tiež konať z vlastnej iniciatívy efektívnosť, pretože komisia nemusí čakať na to, aby európsky prepravcovia boli postihnutí nejakým negatívnym dopadom, ale bude môcť konať, ak sa vyskytnú informácie o e, tzv. hrozbe škôd. A toto bola kľúčová vec v rokovaniach. Efektívnosť aj preto, lebo tu máme stanovený jasný harmonogram, e, máme jasný harmonogram vyšetrovania aj ukončenia vyšetrovania, ale zároveň máme možnosť skrátiť E, tieto lehoty v prípade, že je situácia naliehavá pre prepravcov. A tiež e, efektívnosť v zmysle toho, že nariadenie dáva komisii reálne možnosti na to, aby obnovila e, hospodárskú súťaž. Ďalej komplementarita, pochopiteľne nariadenie ako také by nemohlo pomôcť nášmu odvetviu v dosiahnutí konkurencieschopnosti, ale vďaka rôznym bilaterálnym zmluvám už máme pomerne komplexný systém. Ja si myslím, že vyšetrovanie môže e, pomôcť tým bilaterálnym snahám v prípade, že sa vyskytne problém a treba ho vyriešiť. A teraz k dialogu, to je to tretie slovo, ktoré som spomínal. My e, máme dia- možnosť dialogu, vedenia dialogu so všetkými zainteresovanými, s tretími stranami. Takisto máme možnosť určitého testu a je tu tiež možnosť dialogu s partnermi prostredníctvom bilaterálnych dohod a e, záverom Európsky parlament bude konečne informovaný v priebehu rokovaní o e, tom, ako pokračujú. Takže je to dobrý nástroj a už nejde o protekcionizmus. Ďakujem veľmi pekne, e, pán Telička. Teraz za zelených a Alianciu Slobodnej Európy, pani Deli. Vážené kolegyne a kolegovia, budeme hlasovať o poslednom nariadení tohto volebného obdobia pre sektor leteckej dopravy. Nekalé hospodárske praktiky v leteckom sektore sú skutočne pliagou. Pozrite sa na golfské spoločnosti, ktoré sú veľmi dotované svojimi štátmi, najmä na uh, kerozínu, údržbu letisk, čo je skutočný škandál. Je to zdroj uh, zničených tisícok pracovných miest, ktoré neobstoja v tejto hospodárskej súťaži. A táto pliaga za sebou nesie ďalšiu, pretože každá nekalá hospodárska praktika má za následok priame e, zatvorenie medzi Európou a Áziou, e, linky medzi Európou a Áziou, čiže je, e, mnohé letecké spoločnosti prechádzajú cez nový hub, teda na nový hub v Perskom zálive sociálne otázky a ekologické otázky sú veľmi prepojené. Nárast leteckej dopravy je um, sociálna a klimatická. Um, teda je to sociálny a klimatický uh, problém. Uh, krajina ako Nemecko e, teda má rovnaké emisie ako e, letecká e, doprava a obávam sa, že urobili sme príliš málo, ale treba zásadne reformovať tento sektor leteckej dopravy. To je obrovská výzva. Videli sme parížské dohody na záchranu klímy z roku 2015 a tam sme videli, že tento sektor bol dokonca vyňatý z rokovaní. Ale to, čo ma naozaj rozosmotnilo, je, že keď dnes vidím ako Európa sa podrobuje svetovému systému, ktorý odmieta e, zobrať svoju časť zodpovednosti za e, oteplovanie klímy. My sme e, chceli urobiť niečo aj v v Európe a sú tu dnes viaceré riešenia, napríklad kerozinová daň alebo zákaz priam kurierských letov napríklad medzi Bruselom a Amsterdamom. Pán komisár, naozaj už nemáme čas čakať. Sektor leteckej dopravy e, sa sám nereformuje. Je na nás, európskych zákonodarcoch, aby sme e, sa s touto výzvou odhodlane popasovali, aby sme ju zvládli. Letecký sektor je výzva. Samozrejme, povedali ste to aj vy, je to ekonomická výzva, je to sociálna výzva, ale je to v prvom rade klimatická výzva. A k tejto klimatickej výzve tam je komisia príliš ticho. Ďakujem pekne. Eh, Ďakujem veľmi pekne, drahá kolegyňa. Teraz dostane slovo za GUNGL pán Pimenta López na minútu 30. Ďakujem veľmi pekne. K tomuto nariadeniu eh, my sme mali niekoľko otázok, ktoré sa týmto riešia z hľadiska eh, jednotného prístupu eh, a stratégie k eh, hospodárskej súťaži v letectve. Tu jedným z problémov bola koncentrácia a monopolizácia a tým zhoršovanie situácie v tomto sektore, ale takisto privatizácia, ktorá napríklad zhoršovala bezpečnostnú situáciu v niektorých leteckých spoločnostiach. Tento proces um, ohrozuje aj pracovníkov, aj celé krajiny. Uh, pracovníkov preto, lebo sa zhoršuje uh, kvalita ich pracovných miest a zvyšuje nestabilita v tomto sektore. No a tieto návrhy, uh, tie um, závisia od uh, právomoci. My tu uh, hovoríme o krajinách, ktoré uh, nepatria do IKO a um, Dôležité je napríklad prihľadať na to, že niektoré letecké spoločnosti sú prepojené so štátmi, teda sú národnými prepravcami a e, dôsledky takéhoto systému e, rozdelenia alebo teda konkurencia e, medzi firmami na jednej strane, medzi EÚ a jednotným trhom, firmy môžu profitovať z nižších eh, cien alebo môžu napríklad porušovať eh, pracovnoprávne predpisy a eh, preto je veľa dôvodov na to, aby sme takýto dôvod odmietli. Ďakujem veľmi pekne, kolega. Teraz za FDD dostane slovo pani Ajuto na jednu minútu. Daniela. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ako veľmi dobre vieme, vo vnútri Európskej únie máme veľmi pevné uh, pravidlá, čo sa týka ochrany hospodárskej súťaže o voľnom prístupe k službám zo strany všetkých spoločností. Avšak e, stretávame sa, že táto ochrana hospodárskej súťaže a reciprocita nie je garantovaná zo strany všetkých ostatných tretích e, krajín. A potom musíme zavádzať kompenzatívne opatrenia, respektíve e, vykonávať kontroly mimo prostredia Európskej únie. Predpokladám, a myslím si, že je nesmierne veľmi dôležité, že práve nariadenie 8 868 zavádza eh, účinnejšie a konkrétnejšie eh, opatrenia a mm, eh, termín zavádza termíny, do ktorých musí byť situácia nápravy v takom rozsahu, ako to bolo bezprecedentné a samozrejme chceme zagarantovať rovnú hospodárskú súčasť pre náš priemysel, pre našu spoločnosť. To je nesmierne dôležité, aby sme boli na to vybavení efektívnymi nástrojmi kontroly. Ďakujem veľmi pekne. E pekne, kolegyňa. A teraz pán Sosnier na jednu minútu. E, to rozporządzenie e, mówi, že... Ďakujem veľmi pekne. Toto nariadenie hovorí o nekalej hospodárskej súťaži a vraví, že toto je, konkuren- toto je konkurencia, ktorú, ktorá vzniká e, neférovou podporou členskými štátmi alebo štátmi ako takými. A ja to, ja to podporujem, pretože daňoví poplatníci sa rozhodnú, že dajú peniaze e, na to, aby podporili nejakú firmu. A to je správne, pretože tie peniaze boli získané krádežou. Čo tu robíme? Vlastne robíme to isté, čo v iných oblastiach. Dotujeme e, polnohospodárstvo, dopravu študentov, mimovládne organizácie. Tak tu, ako aj v zahraničí, sa to deje. A e, prečo nedotovať e, leteckú dopravu? Pred nejakým časom komisia dokonca súhlasila s tým, aby polská vláda ukradla peniaze svojim daňovým poplatníkom a dotovala polské aerolinky a e, jednoducho aj v iných krajinách ľudia dotujú svoje obľúbené letecké spoločnosti. Čiže by nebolo vhodné, aby sme napríklad my e, nevideli ehm, ten strom pre les. My viníme spoločnosti, ale v skutočnosti e, ide o systém štátnej podpory. Ďakujem veľmi pekne, kolega. Teraz dostane slovo pani Lukačievska na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci. Letecká doprava je obrovským motivátorom rastu v Európskej únii a ja som pozorovala ten veľký nárast leteckých prepojení tak v Európskej únii, ako aj medzi Európskou úniou a vonkajším svetom. Je to známka e, rozvíjajúcej sa ekonomiky a to aj napriek e, rastúcemu konkurenčnému tlaku zvonka. Tento konkurenčný tlak e, niekedy je spôsobovaný e, z východu, niekedy tlakmi globalizácie, pričom veľké európske aerolinky musia čeliť konkurencii aeroliniek z Blízkeho východu, ktoré majú k dispozícii obrovský kapitál a veľmi kvalitné prepojenia a to za veľmi konkurencieschopné ceny a e, nemusia splňať rôzne predpisy Európskej únie, čo im umožňuje veľmi rýchlo expandovať, ale zároveň to znamená, že e, dochádza k nekalej hospodárskej súťaži, takže súhlasím so všetkými predrečníkmi, ktorí povedali, že e, budeme musieť maximálne sa snažiť zabezpečiť o dosiahnutie dohody v tejto oblasti a budeme musieť schváliť doložku e, férovej hospodárskej súťaže. Tiež potrebujeme zabezpečiť e, kompenzačný systém, aby bolo to hracie pole vyrovnané, aby európske aerolinky mohli konkurovať ostatným a tento, toto nariadenie bude práve nástrojom, ktorý posilní um, posilní pozíciu Európskej únie a aj leteckého sektora. Musíme si pripomenúť, že spotrebitelia pri výbere leteckej spoločnosti hľadia na cenu lístku, kvalitu služby svoj zážitok z letu, ale aj destináciu, kam spoločnosť lieta. A ak chceme podporiť európske aerolinky, tak e, musíme zabezpečiť, aby videli spotrebiteľa ako svoj, svoju najvyššiu prioritu a to nezabezpečíme žiadnym nariadením. Ďakujem veľmi pekne, pani Lukačevská. Je tu modrá karta. E, pán e, Sošnierc vám chce položiť otázku. Akceptujete? Je mi ľúto, kolega Sošnerc, ale kolegyňa Lukačevská odmietla vašu modrú kartu, takže teraz dávam slovo e, pán, pani Tapardel na minútu 30. Ďakujem. V prvom rade chcem zablahoželať spravodajcovi, pánovi Píperovi, k tejto dohode na dôležitom spise. Zaujímavá budúcnosť letiskej dopravy EU. E, Spoločnosti, letecké spoločnosti EÚ fungujú v globálnej sieti, zabezpečujú dopravné napojenie EÚ interne aj so zvyškom sveta. Je to dôležité, aby e, zákonodarca chránil leteckú dopravu svojimi nástrojmi a mechanizmami, ktoré e, budú sankcionovať nekalé praktiky z tretich e, krajín. Rovnako e, zabezpečia ale aj efektívne napojenie. Takéto praktiky, napríklad štátne, e, štátna pomoc, môžu zásadne skresliť hospodárskú súťaž v leteckej doprave. A k európskej leteckej doprave táto sa musí realizovať v otvorenej a e, férovej hospodárskej súťaži. Treba zohľadiť e, aspekty, ako sú pracovné podmienky, štandardy kvality služieb, ale aj ochrana životného prostredia. V neposlednom rade ide aj o to že som teda spolupredsedom Interskupiny pre Európsky cestovný ruch a preto chcem apelovať na európske firmy a pripomenúť im, že aj e, oni sami musia si zvážiť svoj podnikateľský model, pretože prehrávajú s podnikmi z tretich krajín a ja by som odporúčal, aby e, neškrtali v kvalitách e, služieb na dosávanie ziskov na úkor pasažierov. Mali by mať eh, vyvážený pomer medzi eh, cenou a kvalitou. Potom eh, by sme sa mohli stať celosvetovo lídrami vo vlasti kvality a bezpečnosti leteckých pasažierov a aj vzhľadom na pracovné podmienky zamestnaných. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Tápardel. A teraz pán poslanec Zlotovský na jednu minútu. Nech sa páči. Grazie, presidente Konkurencia na rynku lotniczym jest nie tylko potrzebna. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Konkurencia v leteckom sektore je nielen nevyhnutná, ale aj očakávaná. A e, tento sektor musí e, fungovať na základe jasných a zdravých princípov, ktoré budú odmietať e, nekalé praktiky uplatňované tretími krajinami zamerané na prevádzkovateľov a prepravcov Európskej únii. Takže Európska únia sa musí brániť proti takejto nespravodlivej konkurencii z krajín, kde firmy profitujú z rôznych dotácií alebo administratívnych úľav, ktoré um, im dávajú nekalú výhodu oproti európskym firmám. Ja si myslím, že toto nariadenie umožňuje uh, zabraniť takéto nekalej súťaži, ktorá poškodzuje pasažierov. Avšak uh, zo všetkého najviac potrebujeme e, komplexné medzinárodné riešenie, ktoré by zakázalo uplatňovať takýchto konkurenciu, poš- konkurenciu poškodzujúcich e, postupov a opatrení v e, sektoru letectva. Potrebujeme vyvolať väčší tlak na tretie krajiny, keď s nimi budeme rokovať, ale len, ale v, vtedy sa nám podarí tieto, túto prax vykoreniť. Kolega, adesso... Mm, Ďakujem veľmi pekne. Kolega, teraz otváram spontánnu diskusiu Catch the Eye a Chcel by som povedať, že mám dve žiadosti o slovo. Prvá, pán Marias. Grazie mille, prezidente. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Toto nariadenie 868 by malo byť schválené, pretože toto je jediný spôsob, ako takýmto nekalým postupom zabrániť zo strany ehm, prevádzkovateľov leteckej dopravy v tretich krajinách. Títo prepravcovia priamo uplatňujú takéto nekalé opatrenia, ale týka sa to aj našich vnútroeurópskych letov, kde je treba podporiť hospodárskú súťaž. A tu, vážený pán komisár Oettinger, by som chcel povedať, že existuje problém um, leteckého prepravcu AGN, ktorý je prakticky monopolom eh, v Grécku a preto sú lístky veľmi drahé. Z Kréty do Aten zaplatíte viac než e, na trase z Aten do Berlína. A lístky na Egejské ostrovy sú takisto veľmi drahé, takže by sme s týmto mali napríklad niečo urobiť. Je to vec, ktorú, e, na ktorú upozorňujem už, už od júna minulého roka. Podľa mňa je to absolútne nepriateľné. Takýto monopol by nemal existovať e, pretože to predražuje lístky z kontinentálneho Grécka na ostrovy v Egejskom mori. Ďakujem vám veľmi pekne, vážený kolega. Teraz dostane slovo pán Etheridge na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Trocha ma znepokojilo, keď e, na začiatku spravodajca povedal, že keď sa spojíme tak, bla bla bla, to by pripomenulo Trumpa, kam to všetko pôjde, ale e, zabezpečovanie konkurencie v leteckom sektore. To, by, to znie dobre a mohlo by to znamenať, že chceme e, slobodný slobodné podnikateľské prostredie, ale potom povedala komisia, že chceme konštruktívnu debatu, čo bolo veľmi milé od neho, ale potom e, komisár predstavil zoznam nových pravidiel a ja teda nechcem ani vymenovávať všetky z nich, ale tu vlastne ide o to, že ideme e, že, že ideme deštruovať individuálne dohody, ktoré boli prijaté a schválené. A vy ste teda poznamenali, že niektoré, členské, niek, pardon, niektoré štáty na svete podporujú svoje aerolinky dotáciami, ale to je vec, ktorú sme robili aj my. A potom e, ste začali hovoriť o niečom, čo zrazu nemalo vôbec nič spoločné s voľným obchodom alebo konkurenciou, ale e, so štátnou pomocou. Takže e, možno by sme to nemali hovoriť o podpore konkurencie, ale o, o podpore štátnej pomoci. Ďakujem veľmi pekne. Je tu ďalšia žiadosť, eh, pán Kali. Ako poslanci možno lietame častejšie než bežní občania, ostatní občania a preto máme možno veľký záujem o to, aby letecká preprava bola konkurencieschopná pre nás aj pre ostatných. A možno povedať, že vďaka Európskej únii sa podporili aerolinky, napríklad Ryanair, teda nízkonákladové aerolinky, ktoré priniesli razantné zníženie ceny lístkov, hovorím konkrétne o Írsku, ale um, vy hovoríte, že aerolinky by mali byť konkurencieschopné na globálnej úrovni čo však naráža na prax v tretich štátoch. Ja úplne súhlasím s komisiou, že proti tomuto treba niečo vykonať. Ďakujem vám. A teraz za komisiu dávam slovo pánovi komisárovi Oettingerovi. Pán komisár, byte schön. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni poslankyňa a poslanci, z vašich vystúpení som e, vycítil široko siahlý e, súhlas s tým návrhom nariadenia, to, čo teda aj váš spravodajca Piper gestčne vypracoval e, teda na základe toho, čo, čo predložila Rada komisia. Niektorí ste spomínali aj relevantné pripomienky, že tým nariadením sa nevyriešia všetky problémy, ale to nariadenie je veľký pokrok na ceste k férovej hospodárskej súťaži v záujme eh, firiem leteckej dopravy, ktoré majú sídlo v EÚ a v záujme tých, ktorí sa chcú súčasniť tejto hospodárskej súťaže zvonka, ale musia zohľadniť tie isté pravidlá. A v konečnom dôsledku je to aj v zájme pasažierov a teda občanov, spotrebiteľov, ktorí na základe tohto získajú výhodnejšie ceny za dobrý výkon od rôznych poskytovateľov, teda môžu si vybrať a e, zarezervovať e, lepšie. Jasné hlasovanie parlamentu prinesie, privedie tento proces k výsledku. Kolegyňa Boč za komisiu e, teda má záujem o určite má ešte veľa na dokončovaní nejakého jednotného trhu s leteckou dopravou, ale toto nariadenie je veľký krok správnym smerom. Ďakujem veľmi pekne za podporu. Ank. Ďakujem pekne, veľmi pekne. Ďakujem, pán komisár. A teraz to sne slovo spravodajca, pán poslanec Piper. Bitte schön. Ďakujem pekne, pán eh, predsedajúci, a ďakujem, pán komisár, milý Günther Oettinger. Eh, či už je to energetika, rozpočet, dnes doprava, ako vždy presvedčivo. Ďakujem kolegom za naozaj povzbudivé vystúpenia a konkrétnu podporu. Ešte raz sa chcem poďakovať tieňovým spravodajcom, všetkým spolupracovníkom rokovacieho týmu a našim e, asistentom. Teším sa, že zjavne všetky členské štáty EÚ ťahajú za jeden povraz, že sa nám podarilo prekonať obavy niektorých menších krajín Ide o zaručenie dostupnosti e, v konfliktných situáciách, ale aj na to sme našli v nariadení riešenie. Okrem toho sa teším, že to bol parlament, ktorý dal nariadeniu silnejší účinok, e, ak Únia už môže zasiahnuť pri hroziacej škode. Je to rozdiel oproti starému nariadeniu 868, ktoré bolo neúčinné. A myslím si, že zajtra to bude dobrý deň pre európske letecké spoločnosti a bude to dobrý deň pre odolnú Európu. Ak budeme stať bok po boku v Únii, môžeme prekonať egoizmy e, národov a koncernov, takže ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Píper, týmto je rozpráva ukončená, hlasovanie bude zajtra. Na programe teraz máme správu pani poslankyne Holmajer usmernenia pre rozpočet na rok 2020 oddiel 3. Takže spravo, teda slovo dostane spravodajkynia pani Holmajer, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pán komisár, kolegyňa, kolegovia. Na začiatok chcem srdečne poďakovať. Ďakujem tieňovým spravodajcom, ktorí spolu so mnou sa intenzívne snažili mm, vypracovať dobré usmernenia, najmä aj ťažiska ehm, na rok 2020. Nie je to úplne jednoduchý rok, pretože v tomto roku na jednej strane prejdeme na viacročný, nový finančný, viacročný finančný rámec a musíme sa pokúsiť e, urobiť to inteligentne. A e, nie je to jednoduchý rok, pretože pri tých hlasovaniach o Brexite e, sa rútime z jednej katastrofy k ďalšej katastrofe a v konečnom sledku nevieme, čo teda sa na nás vlastne rúti. A po tretie, máme pred sebou veľké výzvy. Na jednej strane konkurencieschopnosť, pracovné miesta, sociálny blahobyt v rámci EÚ. Ehm, výzvy tu máme v oblasti rozvojovej pomoci a v otázkach migračných tokov a ľudí, ktorí ehm, zažili v iných krajinách veľa utrpenia. No a aj v otázkach bezpečnosti a vnútornej a vonkajšej bezpečnosti a v čo s tým súvisí, že musíme čo najoptimálnejšie eh, chrániť našich občanov. Mám, pán komisár, tú prozbu, aby ste naše želanie aj v oblasti Erasmu a mládeže zohľadnili, pretože sme pevne presvedčení, že iba keď mladí ľudia budú mať dobré a bezpečné pracovné miesta, keď budeme mať priemysel a hospodárstvo, ktoré dokážu vytvoriť konkurenceschopné pracovné miesta a keď budeme investovať do týchto technológií v budúcnosti, iba ak, ak budeme vzdelávať dobre mladých ľudí v týchto technológiách, tak v rámci ich e, vzdelávania im musíme dať možnosť zoznámiť sa s inými krajinami, s európskymi susedmi, aby mali s nimi kontakty. A na to sú tieto programy e, a na to ich treba podporovať. Máme tiež programy, kde tá kvóta úspešnosti, napríklad Horizon Europe, je dosť obmedzená. Opakujem sa už tiež, e, niekedy som z toho už aj unavená, že to stále musím opakovať, pretože naozaj by som si priala, aby e, programy ako COSMI, alebo Future Emerging Technologies, kde čiastočne 97% máme kvotu odmietnutia. Nie preto, že by tie programy boli zlé, nie preto, že by projekty boli zlé, ale jednoducho preto, že nemáme z členských štátov dostatok e, prosiedkov. A naozaj by som si prijala, aby mladí ľudia v Európskej únii mali e, pracovné miesta e, odolné voči budúcnosti, by mali sociálne zabezpečenie, aj také, ktoré obstojí v budúcnosti, aby teda firmy dokázali investovať a podporovať investície v tejto oblasti. Považujem to za našu kľúčovú úlohu. Tieto dve úlohy musíme splniť. Teda podporovať mladých ľudí, aby boli dobre kvalifikovaní na jednej strane, tak aby to bolo trvalé a na druhej strane by sme teda podporovali pracovné miesta, a inovácie tak, aby e, sme v Európskej únii mali eh, konkurencieschopné pracovné miesta, odolné na budúcnosť eh, a teda konkurencieschopné s inými krajinami. Dúfam teda, že E, sa členské štáty s nami nebudú rozprávať iba e, posledné tri dní. Aj keď tu rada nie je, poviem to do protokolu. Bolo by zmysluplné, keby sme sa týmito vážnymi témami nezaoberali niekedy o tretej nad ránom, ale možno už aj skôr e, by sme sa mohli dohodnúť na tých zásadných veciach, aj keď to bude až v ďalšom volebnom období. Napriek tomu si prajem, aby sa rada čo najskôr zaoberala týmto rozpočtom a veľmi by som sa z toho tešila, keby komisia zohľadnila naše ťažiska. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A teraz dostane slovo v mene komisie pán komisár Oettinger. Nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, poslankyne, poslanci, touto dnešnou rozpravou otvárate rokovania o rozpočte na rok 2020. Je to mimoriadný rok, posledný rok e, v rámci rozpočtového rámca 14 až 20. A po druhé, máme tu neistotu, čo sa týka Brexitu. A dnes nevieme, či kolegyňa a kolegovia zo Spojeného kráľovstva v budúcom roku tu budú so všetkými právami a povinnosťami sa podielať na tom rozpočte, ktorý jednohlasne spolu s nami schválili v roku 2013 v Rade. No a po tretie, je to rok zmeny. Je to rok zmeny v parlamente aj v komisii. Čiže najprv, to o to skôr by sme mali prispieť k stabilite, aby programy hospodárske pre rozvoj Európy pôsobili pozitívne a ciele, ktoré máme spoločne, boli podporené európskymi prostriedkami a aby boli dosiahnutelné. Ďakujem pani poslankyni Holmajer za jej veľmi múdru e, prípravnú prácu teda jednotlivé politické skupiny, grémia, výbory dokázala zjednotiť na spoločnom menovateli. To nie je jednoduché a vo volebnom roku je to ešte ťažšie a chcem poďakovať aj kolegom a kolegyňam, ktoré boli ochotné sa do toho zapojiť a nerobili len volebnú kampaň, aby Eh, obchádzali pozíciu Európskeho parlamentu. A ďakujem aj za to, že ciele parlamentu v zásade sú tie, ktoré vníma aj komisia. Rok zmeny. Vy teraz odpovedáte za pozíciu parlamentu. Ja teda eh, staviam na tom, že budúci parlament to nebude vnímať nejak diametrálne odlišne, že budete teda na tom stavať. A preto dúfam, že čo najväčší počet bude v parlamente sa vyjadrovať aj v budúcom volebnom období. Od spravodajkyne až po mnohých ďalších, ktorí sa svojimi kompetenciami vnášajú do roz, otázok rozpočtu. To obdobie zmierovania začína 19. októbra s Junckerovou komisiou 18. novembra možno s ďalšou komisiou, ale ak budeme musieť sa dlhšie eh, venovať svoje úlohe, pretože eh, nebude včas akceptovaná nová komisia, tak s Junckerovou komisiou ešte počkáme. V každom prípade kontinuita vo veci je veľmi dôležitá pre stabilitu Európy. Je to most k budúcej Európe. Investície do občanov, do inovácií, bezpečnosti. Takýto je názov ktorý si zvolila pani Holmajer. Myslím si, že je to múdry názov, ktorým občanov môžeme informovať o pridanej hodnote Európy a o financiách. Naše spoločné priority sú aj naďalej konkurencieschopnosť, hospodársky rast, ale viac lepších pracovných miest, lepšie životné podmienky, výskum, mladé generácie, boj za ekologický vývoj, boj proti zmene klímy. A zdieľame názor, že podpora hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti má vysokú prioritu. Posledných 6 rokov bolo v zásade dobrý, do, boli dobré roky pre európske hospodárstvo. Z roka na rok bol vyšší hospodársky rast, než sa predpokladalo. Z roka na rok sme mali vyššie príjmy z daní, než sa odhadovalo v prognozách. A z roka na rok e, sa zvyšoval počet pracovných miest proti nezamestnanosti, aj proti nezamestnanosti mladých. Aj keď samozrejme ešte ten pokles nezamestnanosti nie je dostatočný, ale tých posledných 6 rokov naozaj bolo dobrých a podľa všetkých prognóz sa teraz zhoršuje hospodársky vývoj. Preto rozpočet na rok 2020 potrebuje nástroje proti stagnácii, proti recesii, proti kríze, za rast hospodárstva, za pracovné miesta, za prosperitu, za konkurencieschopnosť v rámci našho, našich obmedzených financií od Kosme, čo sa týka Kosme a našich malých a stredných podnikov, e, cez podporu startupov, inovatívnych hlav v Európskej únii. Až od Erasmu Plus až po medzikultúrne kompetencie, od kybernetickej bezpečnosti až po boj proti klimatickým zmenám a, ochranu, a za ochranu prírody. Máme množstvo programov, ktoré ukazujú správnym smerom a to treba podporiť v rámci našich obmedzených prostriedkov. K tomu potrebujeme čo najviac flexibility. Parlament a komisia by spoločne mali aj čiastočne proti rade bojovať za to, aby sme dokázali reagovať e, rýchlo, relevantne na to, aké výzvy nás čakajú na budúci rok. Potom budeme dbať o to, aby najmä v politike súdržnosti bola dostatočná úroveň pladieb k dispozícii. Všetko, čo sú tam ako záväzky a prídu na to účty, to by sa malo zrealizovať cez platby, aby teda sa to neprenieslo mm, do ďalšieho desaťročia. Práve takéto usmernenia 12. februára boli schválené v ekofine. V nadchádzajúcich dňoch prídete vy so svojimi usmerneniami a ťažiskami, teda doplníte to ako druhý rozpočtový orgán. My ako komisia v rámci našich možností tiež budeme na tom pracovať, aby sme dostali, dosiahli tú najlepšiu možnú dohodu medzi radou a parlamentom. E, jarný triál 20. marca je na to prvá príležitosť. Takže vaše priority sú takmer rovnaké ako priority komisie. Ďakujem za veľmi dobrú prípravnú prácu a že ste všetci dokázali nemiešať kampaň s tým, aké úlohy ešte sú tu k rozpočtu 2000. 20, ktoré musíme splniť v záujme našich občanov. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne, vážený komisár. A teraz začneme eh, s príspevkami od jednotlivých politických skupín. Slovo má pán Kelly za Európsku ľudovú stranu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne Ďakujem za správu aj panike Holmajer a takisto aj komisárovi Tingerovi za takú výbornú prácu, ktorú odvádza vo e, svojom portfóliu. Takže je veľmi dobré, že máme takýchto dobrých ľudí a treba ich náležite oceniť. Myslím si, že práve tento program na usmernenia pre rozpočet na rok 2020 e, ide sa uberá správnym smerom tento rozpočet musí byť silný, musí byť dobre odfinancovaný. Chcel by som e, privítať e, to zameranie spravodajkyne predovšetkým aj za odvedenú prácu v Európskom parlamente. Musíme sa sústrediť e, na neustály rast, vytváranie pracovných miest a na ochranu našej globálnej konkurencie schopnosti. Spravodajkňa poukázala na úspešné programy ako Európa 2020, digitálne investície a program COSME. Samozrejme, priority treba prikladať aj klimatickým zmenám. Musíme zabezpečiť a to sme povedali aj v prítomnosti komisára Kalnieteho, že musíme naďalej zotrvať eh, v klim- pri týchto klimatických eh, výzvach a E, na tom, na čo sme sa dohodli e, pri e, Parískej klimatickej dohode. Bez spolupráce nedosiahneme nič. Potrebujeme úspešné nástroje a práve európske rozpoč- európsky rozpočet pomôže mobilizovať potrebné prostriedky na to, aby sme naše ciele dosiahli. 35 700 gigawatov dodatočnej energie bude generovaných na území Európskej únie, ktoré budú z obnoviteľných zdrojov a ďalšie gigawatt hodiny sa usporia prostredníctvom lepších, úspornejších e, e, programov. A v súčasnosti aj k tomu vedieme trialóg. To nám ukazuje hodnotu silnej, ambicioznej a adekvátne financovanej Európskej únie prostredníctvom svojho vlastného rozpočtu. Samozrejme, musíme predstaviť program na finalizáciu nového viacročného finančného rámca do roku 2027 a môžem súhlasiť eh, s komisárom, že Takže pravdepodobne eh, eh, teraz uvidíme, aký bude deficit v rozpočte, aj keď sa Británia teraz rozhodla, že neodíde bez dohody eh, z Európskej eh, únie. Ale samozrejme to budeme musieť riešiť na individuálnej báze. Ďakujem veľmi, ďakujem veľmi pekne eh, kolega Kelly. Máme tu modrú kartu od pani Niriada. Akceptujete ju? Nech sa páči, kolegyňa. Sean. Ďakujem veľmi pekne, že ste ukázali taký záujem o klimatické zmenách, ale keby ste poznali tento rozpočet, tak by ste vedeli, že práve na klimatické zmeny je vyčlenených eh, veľmi málo finančných prostriedokov. Prečo vaša skupina odmietla eh, stretnutie eh, s Stajšiachom, s predsedom vlády, aby sme prečo vynakladáme viac peniazy na fosílne palíva, namiesto toho, aby sme mohli hovoriť o tom, ako môžeme riešiť lepšie bez týchto e, palív. Chcel by som počuť aj váš, chcel by som počuť aj váš názor na tieto veci. To je veľmi zaujímavá otázka. Môžem povedať, že tu v Európskom parlamente e, respektíve v mene Európskeho parlamentu som sa zúčastnil aj eh, Parískej klimatickej konferencie. A myslím si, že mám o tom celkom dobrý prehľad. A po druhé som chcel povedať, moja eh, vláda, moja strana je teraz eh, vo vláde. Máme nového ministra, ktorý pripravuje naše národné klimatické a energetické plány, ktoré majú byť veľmi ambiciózne a minimálne 25 má byť určených na e, klimatické e, kroky. Ale e, samozrejme musíme si zachovať veľmi praktický prístup. Takže ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. A teraz za skupinu socialistov a demokratov v Európskom parlamente Pán Glánek Mora, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán komisár, vážení kolegovia, je pre mňa veľkým potešením vystúpiť tu v mene socialistov a demokratov a vyjadriť sa k príprave rozpočtu do roku 2020.